Uh, we'll Začneme s hlasovaním, kolegovia. Má niekto faktickú poznámku? Pani Harkin. Vážený pán predseda, eh, chcel eh, eh, som sa pozvihnúť opätovne, aby som podal stiažnosť voči tomu, ako sa riadi čas v našom parlamente. Aj včera, aj dnes sme mali čas na hlasovanie a sme to opätovne zneužili Nepochybne je to e, znak dobrého parlamentu, e, keď dokáže náležitým spôsobom a včas riadiť svoje záležitosti. Mohli by ste, prosím vás, vyzvať príslušné orgány, aby si s tým niečo robili. V opačnom prípade e, sa k nám postavia veľmi nelichotivo a si to zaslúžime. Go ahead. Čo faktická poznámka? Mr. President, Vážený pán predseda, moja faktická poznámka sa týka prvých dvoch hlasovaní ohľadom kalendára na nasledujúci rok a rok na to. Chcel by som, ak dovolíte, povedať dve veci. Poprvé, e, toto hlasovanie e, jednoducho e, preukazuje, nakoľko sme bezmocní. Každý sa snaží získať čo najviac moci. Pán Klár, poprosím vás, aby ste hovorili k veci. Ale sme jednoducho povinní, spravedlňujem sa, hovorí pán predseda, ospravedlňujem sa, teraz pristúpime ku hlasovaniu. Po Ektesi Fernández. Takže najskôr správa Fernández, kolegovia. Ako tu už bolo vysvetlené, hlasovanie o kalendári na ďalšie roky prebehne po prejave maďarského prezidenta. Prejdeme teraz k správe pána Fernandeša. Pán Macmillan Scott. Vážny pán predseda, zvyčajne nezvyknem e, hovoriť k takýmto e, vecem ako podpredseda. E, respektujem predsedu. Avšak politické skupiny dostali informácie, že hlasovanie o kalendároch a to sme mali dva pozmenice návrhy, že o tom sa bude hlasovať na začiatku hlasovania a nie až po vystúpení pred týmto parlamentom pána Šmita. Myslím si, že je to neúcta voči pánovi Šmitovi, keď umožníme e, e, e, ľuďom odísť a potom požiadame, aby sa vrátili naspäť pre dve hlasovania. Preto chcem vás požiadať, aby ste dali na program zmeniť program tak, aby sme hlasovali o všetkom ešte pred vystúpením pána Šmita, aby sme začali najprv hlasovať o kalendárov zasadnutí. Pán uh, Scott, uh, môžem reagovať na to, čo ste povedali. V pondelok náš parlament schválil program a v programe uh, sami vidíte, že sme um, schválili tú skutočnosť, že hlasovanie o kalendároch sa bude konať uh, až neskôr. Takže toto je rozhodnutie parlamenta z pondelka dneš, tohto týždňa. I'm sorry, I'm... Ospravedlňujem sa, že to predlžím, ale stalo sa tak, že zoznam na hlasovanie eh, sme dostali vo všetkých politických skupinách a to bola chyba, treba ju opraviť. Je jednoducho smiešne a je to neúcta voči eh, prezidentovi jedného z členských štátov, aby sme eh, volali späť poslancov potom, ako vystupí. Skúsme to urobiť v tom porade, ako je to na hlasovacom zozname a nemáme žiadny dôvod, aby sme to opätovne menili. OK. V poriadku. Takže postupujeme nasledovne. Každý pondelok Eh, eh, hlasujeme o našom kalendári. Prosím vás, eh, ak chcete zmeniť pravidla, nech sa páči, ale podľa našich pravidel hlasujeme každý pondelok o našom rozvrhu a tak robili všetci prítomní poslanci. Napriek tomu predsedajúci má právo, e, ak e, väčšina poslancov si to žela, môže e, dať hlasovať o kalendári. A teraz využijem svoje právo moci a pýtam sa, či chcete zmeniť dnešný rozvrh. To je na to, aby sme zmenili dnešný program. Kto je za, proti, zdržali sa? V poriadku. Takže navrhuje sa Ale avšak potom všetkom pripomínam vám, kolegovia, že ak chcete sa vydeliť ku kalendáru, ku rozvrhu, e, dostavte sa sem, prosím, v pondelok. A teraz. Kto? V poriadku. Takže e, pán Magen Scott navrhuje, aby sme e, hlasovali o kalendári ešte pred vystúpením maďarského prezidenta ak naozaj nám vyjde na to čas. Ako vidíte, strácame čas. Očakávame, eh, kolegovia, že vzhľadom na ten čas, ktorý máme k dispozícii, eh, že eh, viacerí budú hlasovať za to, aby sme pokračovali. Kto je za to, aby sme hlasovali za kalendár ešte pred tým, ako vystupí prezident Maďarska? Ak máme dosadok času, v poriadku. Kto je proti? Zdržali sa. Takže tak aj učiníme. Budeme hlasovať o kalendári ak e, nám vystačí čas ešte pred vystúpením e, maďarského prezidenta. So, colleagues, it makes... No- Kolegovia, e, v každom prípade budem musieť hlasovať po vystúpení prezidenta. Unbelievable. To je neuveriteľné, hovorí pán predseda. Okay, I'll tell you what I'll do poviem vám nasledovne. Použijem svoje právomoci, by som eh, skoncoval eh, s touto smiešnou situáciou a budeme najprv hlasovať o kalendári. Ste teraz spokojní? Výborne, ale aj tak budete musieť eh, hlasovať po vystúpení prezidenta, ale ideme do toho. Takže nech sa páči, kalendár za rok 2012. Pozmenie sa vrch 2. Chyna a Per. A počas. To je proti, kto sa držal, zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 1. Je to tajné hlasovanie. Máte pred sebou e, modrú vecičku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tento návrh bol prijatý. Teraz prejdeme k hlasovaniu o kalendári na rok 2013. Pozmeňovací návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Prepačte, bolo to schválené. Pozmeňovací návrh 1, tajné hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Έκθεση Fernández. Teraz prejdeme späť k správe pána Fernandeša o smrdení pre rozpočet na rok 2012 e, ostatné oddiely. Vyvolal som dojem, že by sa z tohto hlasovania mal stať cirkus. Pozniaci návrh 2 bol zamietnutý, moje rozhodnutie platí. Teraz správa Fervandeš, pozniaci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Šestka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 13 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to preveriť. Preverujeme pozňujúci návrh 2. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozňujúci návrh 4. Menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Teraz eh, odsek 31, opäť menovité hlasovanie, otváram ho. Pérez Foforias. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7 v dvoch častiach. Prvá časť. Prevažte, tento návrh bol stiahnutý. Prepáčte, nie je to hlasovanie po častiach v sedmičke, takže hlasujeme o celom návrhu 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Chcete si sedmičku preveriť? Dobre, tak hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Preverujeme návrh 1. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Teraz konečné hlasovanie. Hlasujeme menovite o celej takto pozmenenej správe. Otváram hlasovanie. Pérez Oforías. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Φερνάντες. Táto správa bola schválená. Blahoželáme pánovi Fernandešovi. Ďalej budeme hlasovať o stratégii EÚ pre Atlantickú oblasť. Ide o návrhy uznesení. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, návrh bol schválený. Teraz odsek 8, opäť menovité hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Aj tento návrh bol schválený. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Overujeme návrh 1. Končím hlasovanie. Tento návrh bol prijatý. Teraz záverečné hlasovanie. Hlasujte menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené, blahoželáme. Teraz prerušíme hlasovanie, dáme priestor prejavu maďarského prezidenta a potom budeme pokračovať po jeho prejave.